speaker. Yeah. <laughs> okay, colleagues. I think we'll... Kolegovia, začneme, ak dovolíte. Ďakujeme všetkým, ktorí e, sa dostavili napriek štrajku, napriek zrušeným lietadlám, vlakom. Viem, že niektorí ste dokonca museli e, veľmi veľké diaľky cestovať autom, takže som vám naozaj ďačná e, za túto vašu to Bod jeden na programe je schválenie návrhu programu. Máme tu návrh, aby sme bod 9, ktorý sa týka výmeny názorov k spravodlivosti iniciatívy o spoločnom parlamentnom zhromaždení AKTEU, kde spravodajcom je pán Görens aby sme zrušili tento bod. Pán Gerens nepovažuje totiž výmenu názorov dnes za potrebnú. Presunieme to teda na február. Myslím, že to nemusíme dnes prejendávať, Ak súhlasíte, a ďalej navrhujeme, nie sú tu však zatiaľ ešte všetky skupiny, keďže sme stiahli tento bod z programu, mohli by sme posledné body, teda konkrétne správu Noiser, o dohode o rybolove so Senegalom. Mohli by sme eh, to prebrať predtým, ako príde komisár Mimica, ak bude súhlasiť pán Neuser. A, a tu sa pozerám na poradcov politických skupín, dokonca by sme mohli hlasovať ešte predtým, ako príde pán komisár. Ak budete súhlasiť, eh, budeme hlasovať iba o jednej jedinej správe. Myslím, že to nebude kontroverzné. Myslím, nemá, eh, že nemá význam, aby sme hlasovali až o 18.15, aby sme na to iba čakali. Teda pozerám sa na sekretariát, aby informoval svojich príslušných poslancov, aby láskavo prišli skôr o 16.15 predtým, ako príde pán komisár. Ak by to bolo možné, naozaj ide iba jeden jediný bod, o ktorom budem hlasovať, navyše nie je kontroverzný. Myslím, že by sme si tým ušetrili dosť veľa času. Nemuseli by sme na to špeciálne potom čakať. Ak teraz súhlasíte, teda vypustíme bod 9 a presunieme body 11 a 12. Ešte predtým, ako príde pán komisár, e, tak to upravíme program. Ak nie sú námietky, ďakujem. Ďalej, bod 2, schválenie zápisnice. Zápisnica z 3. novembra je k dispozícii, ak budú nejaké e, pripomienky, prosím, informujte sekretariat do konca tejto schôdze. Ak nebudú žiadne pripomienky do konca tejto schôdze, budeme považovať zápisnicu za schválenú. Ďakujeme. Ďalej oznámenia predsedničky. Chcem len upozorniť, že vo štvrtok o 9.00 prebehne spoločná schôdza výboru e DV s výborom KONT kde sa bude prejednávať mimoriadná správa dvoru auditorov o Haiti. Potom budú nasledovať, bude nasledovať výmena názorov s komisárom Mimicom o postupu absolutória, na ktorú sú pozvaní aj poslanci výboru DV. Táto schôdza sa bude konať v sále 4Q1 vo štvrtok o 9. hodine. Myslím, že sekretariat ešte vám zašle pripomienku aj s konkrétnou sálou. Ide tam o humanitárnu pomoc. Kolegovia, ktorí sú tu už dlho, vedia, že sa o tom hovorilo v minulosti, teda je to naozaj dôležité dôkladne prerukovať. Teda o 9. vo štvrtok opakujem. Nemám žiadne ďalšie oznámenia. Ďalej bod 4. Oznámenie eh, od komisie v tejto chvíli zrejme nie sú. Keď príde pán komisár, možno vám nejaké oznámenia odovzdá. E, ďalej bod 5. Otázky. Tu nemáme e, žiadne konkrétne otázky na programe. Môžeme preto hneď rýchlo prejsť k bodu 6. Tu ide absolutórium k všeobecnému rozpočtu za rok 2013 a navrhujem, aby sme spojili oba tieto body, aj všeobecný rozpočet, aj absolutórium v rozvojovom fonde spoločne. Keďže pôvodným spravodajcom pre stanovisko mene eh, výboru je kolega, ktorý už nie je v Európskom parlamente, považovala som eh, za správne ujať sa ako predsednička tohto bodu. Ešte predtým, ako dám slovo ostatným kolegom a komisii v krátkosti, ak dovolíte, predniesieme niekoľko poznámok ako súhrn obidvoch správ, ktoré máte pred sebou k tomuto absolutóriu, k všeobecnému rozpočtu aj k Európskym rozvojovým fondom. Takže najskôr pokiaľ ide o všeobecný rozpočet oddelenia komisie, chcem oceniť, že je tu pozornosť na konkrétne výsledky a výkonnosť minulosti sa to sústredovalo len na e, účtovný proces, či sa tieto peniaze e, vynaložili efektívne a tak ďalej. Teraz sa e, posudzuje aj kvalita, či naozaj sa dosiahli pozitívne výsledky. Myslím, že to je pozitívny vývoj. Pokiaľ ide o oddelenie komisie, tu zásadný problém v uplatňovaní je nedostatok platobných prostriedkov vo mnohých e, rozpočtových položkách, ktoré sa týkajú rozvoja humanitárnej pomoci. Už sme o tom s komisárom hovorili, vieme, že to e, spôsobuje veľké problémy e, v generálnom riaditeľstve DEVKO a ECO, pretože úradníci musia veľmi zložito presúvať prostriedky z iných rozpočtových položiek. Myslím, že tu ide o dôveryhodnosť Európskej únie, taktiež o zdravé nakladené s finančnými prostriedkami v časoch, keď humanitárna pomoc oneskorená môže spôsobiť straty na životoch a nenapravné škody, nenapraviteľné škody. A vieme, že mimovládky sú často veľmi závislé od našich platieb, preto navrhujeme, aby v rozpočte na rok 2015 sa tieto problémy riešili. E, ďalej e, Veľkou e, obavou e, sú znižovanie počtov zamestnancov. E, v obnej politiky je dôležité, aby nedostatok pracovníkov nespôsobil zvýšenú chybovosť alebo zniženú efektívnosť pomoci Európskej únie. Ďalej druhá správa sa týka Európskych rozvojových fondov. Myslím, že sa musíme sústreďovať na znižovanie miery chudoby v subsaharskej Afrike, pretože tu sú veľké nedostatky v oblasti plnenia milenových rozvojových cieľov, aj keď oficiálna rozvojová pomoc nie je jediným nástrojom na plnenie týchto cieľov. Je dôležité, aby rozvojová pomoc Európskej únie bola na takej úrovni, ktorá umožní rozumný príspevok plneniu týchto cieľov. E, ďalej, ďalej, čo sa týka rozpočtovej podpory, je potrebné dať nové formy Eh, pomoci v krajinách AKT. Podarilo sa eh, docieliť isté zlepšenie v rozpočti na rok 2013, ale sú tu ešte ďalšie návrhy na zlepšenie. Budeme tu mať konkrétne stretnutie s zasudcami oddelení komisie, ktoré nám vysvetlia o tom, kde sú ešte stále eh, problémy v rozpočtovej pomoci komisie a taktiež sa poslanci budú môcť vyjadriť k svojim návrhom rozpočtovej podpore. Toľko teda na úvod z mojej strany ako spravodajky. Nepýtam sa, či sa chce niekto z kolegov vyjadriť. Nech sa páči. Enrique Grego. Ešte niekto, poprosím? Pán Görens. Enrique, nech sa páči. Sí, gracias. Eh. Ďakujem, Linda. Nielen za to úvodné uvedenie, ale aj za to, že si prebrala na seba tú zodpovednosť ako predsedničky výboru, pretože ty musíš byť teda stále medzi nami. Otázka absolutória. Budeme o tom hovoriť aj s pánom komisárom Mimicom. To je globálny problém parlamentu a istej miere brzdí Mnohé aktivity parlamentu aj únie napríklad dnes je zablokovaný rozpočet na rok 2015, pretože ešte sa nevyriešili platby z roku 2014 a takmer každý rok diskutujeme o veciach, ktoré sa zrealizovali, ale neboli preferencované. A prenáša sa z jedného roka na druhý deficit. A tento problém nás postihuje nielen vo výbore DV, ale postihuje všeobecne aj financovanie EÚ a vzťahy parlamentu, keďže sme spolu zákonodarcovia v oblasti rozpočtu. Ale k tejto konkrétnej otázke, o ktorej diskutujeme, Znovu sa preukázalo, že Európsky rozvojový fond nie je dostatočne flexibilný, keď treba presúvať fondy z jedného miesta na druhé, aby sme odpovedali na naliehavé problémy niekde v teréne. Videli sme to v prípade eboli. Bolo veľmi náročné presunúť fondy do programov a potrieb, ktoré súvisia s rehabilitáciou, rozvojom a tak ďalej. Použili sa nástroje ako State Buildings Contracts, čo sú rozpočtové nástroje, aby sme pomohli týmto krajinám, aby boli schopné reagovať a aj to nie všetkým sme to mohli poskytnúť. Čo som teda chcela zdôrazniť, nielen ako člen výboru DV, ale ako europoslanec a vzhľadom na moje postavenie v politickej skupine socialistov, že ten rozpočet je globálny problém, ktorý budeme musieť naozaj veľmi seriózne riešiť v, na- v našich vzťahoch s radou. A ak by sme do budúcnosti mali niečo flexibilnejšie pre Európsky rozvojový fond, pre tie aktivity, ktoré súvisia s rozvojom a s odpovedou na prichádzajúce krízy, tak aby teda tento fond bol flexibilnejší než doteraz. Yes. Um, Charles Gerens. Charles Gerens. Ďakujem, pani predsednička. Mám viacero otázok, hlavne pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond alebo aj IDCI. Prvá znižovanie personálu už niekoľko rokov OECD a nie len OECD stále upozorňuje na potrebu, aby naše rozvojové politiky mali dostatok personálu, aby sme mali kvalitné projekty. A neviem, do akej miery sa to berie do úvahy a ja by som bol rád, keby sa stále nevytvárali ešte ďalšie prekážky a nevymýšľali, aby sme mali dostatok personálu. A v tom istom zmysle sme sa my museli viackrát vyjadrovať k trojuholníkovým spoluprácam, kde pôsobila EÚ ako poskytovateľ fondov rozvojová krajina ako príjemca pomoci a tretia krajina alebo samotná EÚ ako dodávateľ technickej pomoci. V týchto dvoch prípadoch v každom prípade treba viacej personálu. Potrebujeme veľa personálu, keď chceme realizovať takú politiku, hlavne keď chceme vyslať do africkej krajiny expertný personál a hlavne keď chceme vychádzať z toho diferenciačného princípu. v tom súčasnom období Potrebujeme dostatok ľudí hlavne pre tú technickú pomoc, aby pokračovali alebo prebrali tú štafetu tej tradičnej rozvojovej pomoci. A ďalšia otázka, rozpočtová pomoc. Z nášho hľadiska si zaslúži byť podporovaná za podmienky, keď sa bude rešpektovať niekoľko kritérií. A síce jedno z nich podpora občianskej spoločnosti, ktoré, ktorá musí podporovať samotné hnutie a potom podpora parlamentnej dimenzie. A mohla by nám dnes komisia zateplá na tomto bode ukázať, ako to funguje a či má presný opis rozpočtovej pomoci a, a jej vplyvu na občianskú spoločnosť a tiež parlamentnej dimenzie v týchto krajinách, ktoré dostávajú túto pomoc. Heidi Hatala a potom pán Neuser. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem sa len uistiť, či naozaj sme na bode 7. Áno, prevzali sme body 6 a 7 spolu ide o absolutórium pre všeobecný rozpočet a potom EDF. Takže najskôr by som prednesla poznámky k obom bodom. Otázka blendingu, teda akýsi miešanie, podľa mňa ešte stále kontroverzná Isté, že musíme kombinovať koncesné prostriedky so súkromným kapitálom, ale veľmi ma znepokojuje, že komisia je príliš na strane podpory a veľkých rozsiahlých projektov. V prípade tohto kombinovania, najmä čo sa týka energetických projektov, myslím, že by sme mali trvať na tom, aby sa investície presúvali e, taktiež do menších projektov, ktoré sú mimo sete, ktoré sú decentralizované a práve tie, podľa môjho názoru a skúsenosti, dokážu znižovať a odstrániť chudobu najmä v vidieckých oblastiach. A chcela by som tiež e, upozorniť na odporúčanie Dvora auditorov vo svojej 16. správe z roku 2013 k tomuto kombinovaniu. To sú také odporúčania, že sú tu náznaky, že investície sa môžu skutočniť bez e, prís- príspevkov Európskej únie, čo je dosť závažná poznámka. Zdá sa, že peniaze z Európskej únie ako by neboli ani nevyhnutné. V niektorých prípadoch eh, takáto kombinácia blending môže spôsobiť novú formu bubliny. To celkom iste nechceme. Potom, eh, čo nám veľmi leží na srdci, otázka zadlženia rozvojových krajín. A taktiež po tretie je potrebné podľa dvora auditorov vyhodnotiť mechanizmus eh, blendingu na základe požičiek, najmä čo sa týka zvyšovania mm, priame zodpovednosti a transparentnosti, teda aj tu sa môžeme oprieť e, o správu dvora auditorov. Taktiež by sme mali zvorazniť, že e, takáto forma kombinovania by nemala e, navodiť zníženie pozornosti cieľom takéto rozvoje pomoci. Myslím, že to, čo povedal pán Görens, keď hovoril o rozpočtovej podpore, Mm, bolo naozaj e, veľmi správne. E, je tu nová dohoda o rozpočtovej podpore Európskej únie a komisár Pibalks nazval tieto kontrakty kontraktami e, dobrej kvalitnej správy. Myslím, že práve toto mal na mysle aj pán Gorenc, keď povedal, že rozpočtová podpora by mala byť spojená s priamými podmienkami zvýšenia účasti občianskej spoločnosti a parlamentu, pretože oba tieto prvky sú mimoriadne dôležité pre e, kontinuitu. A to totiž často spôsobuje ťažkosti v tejto rozpočtovej podpore. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Norbert Neuser. Len ak dovolíte niekoľko poznámok, pretože si myslím, že tu síce diskutujeme správne, ale ten zásadný problém nám tu trošku uniká, čo sa týka e, permanentného nedostačného financovania rozvoju politiky. Sú tu členské štáty, ktoré znížili obrovský rozpočet a to má dopady aj na nás, na našu politiku a preto si myslím, že je naozaj rozhodujúcim nástrojom, ako mm, pristúpime k našim členským štátom, keď veríme štatistickým um, údajom, až 80 obyvateľov EÚ podporuje kvalitnú rozvojovú politiku, ktorú chceme uplatňovať a zároveň máme však k dispozícii čoraz menej prostriedkov. Musíme neustále poukazovať na tento zásadný problém. A taktiež musíme bojovať za to, aby členské štáty nám dali dostatočné prostriedky k dispozícii. E, čo sa týka rozpočtovej podpory, myslím si, že tu má kľúčovú úlohu postavenie delegácie v rozvojových krajinách. E, tie totiž musia veľmi pozorne preskúmať, do akej miery rozpočtová podpora naozaj funguje. O ich informácie sa musíme oprieť a tam je taktiež potrebná dostatočná miera kontroly týchto delegácií EÚ v rozvojových krajinách. A ďalej tretia vec. Tvrdí sa a stiažuje sa na to, ako v praxi tieto rozpočtové škrty sa môžu prejaviť. E, dochádza totiž k tomu, že sa programy rušia, e, taktiež sa redukujú, e, taktiež sa prekladajú požiadavky mimovládkam, aby presúvali programy na ďalší rok. Mimovládne organizácie taktiež musia sami znášať náklady vopred. To je naozaj nepriateľná situácia. Žiaľ, žiadny zástupca nie je ochotný e, poukázať na to veľmi priamo, otvorene a osobne, e, ale keď sa na to opýtame, tak nám presne toto hovoria. Myslím si, že by sme mali o týchto veciach hovoriť otvorene, pretože sa týmto blamujeme my ako celá Európska únia, keď sme takýto skúpi na peniaze a snažíme sa všemožne škrtať peniaze a redukovať programy a projekty alebo znižovať ich intenzitu. Myslím, že na toto by sme mali pamätať aj pri celej diskusii o rozpočtovej situácii. Ďakujem. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo. Ešte Enrique, pardon. Apuntar un, una cuestión adicional. Len som chcel ešte niečo dodať, ak dovolíte dvor auditorov. Keď hovoril o zlom manažinku projektov, je to tam nieko, niečo okolo 3 až 5 ale nie je to dramatické číslo, ale žiaľ, nevylepšuje sa to v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. A mali by sme sa snažiť o to, aby v tých upozorneniach že došlo k zlému managingu alebo že došlo ku chybám, tak by sme sa mali snažiť k tomu sa pozitívne postaviť a snažiť sa to znižovať z roka na rok, túto chybovosť. A preto by som vyzval komisiu, aby zvýšila úsilie, aby tie hodnotenia ex ante projektov aby sa tam zabránilo e, toho, tomu 3,4 zlého riadenia. Padlo tu viacero otázok na adresu komisie. Pýtal sa konkrétne pán Gorenc na počty pracovníkov, aký to má dopad na fungovanie, taktiež otázka rozpočtovej podpory. Na to poukázali viacerí kolegovia. A taktiež konkrétne, aké to má dopady na rozvoj občianskej spoločnosti a taktiež na rozvoj činnosti parlamentu a celkový demokratický rozvoj. To sú konkrétne otázky. Neviem, či na ne budete schopní reagovať e, už e, hneď priamo teraz. V januári očakávame návštevu generálneho riaditeľa. Možno, ak nebudete schopní odpovedať dnes, e, možno sa k ním budeme môcť vrátiť v januári. Ďalej kolegyňa sa pýtala na blending, na kombinovanie. Zrejme, Heidi, mala na mysli politický prístup, nie na otázky auditu. Možno by si sa mohla opýtať nového komisára. A ďalej otázka toho, ako sa dá postaviť do súhľadu práve táto otázka kombinácie eh, pomoci a mm, priamej rozvojovej pomoci Možno aj K tomu sa bude môcť komisár vyjadriť a ďalej. Pokiaľ ide o rozpočtové problémy, celkovo financovanie ďalej, e, rozdiely medzi platebnými e, prostriedkami a ďalej viazanými prostriedkami. Aj k tomuto sa bude môcť komisár vyjadriť, pretože to bude môcť e, a musieť sám riešiť v najbližších rokoch. A taktiež je tu vysoká miera chybovosti, aj k tomu by ste sa mohli vyjadriť. Máme tu zástupca, zástupcu konkrétne riaditeľa z DG DEVCO. Možno by ste sa najskôr mohli predstaviť, keďže prichádzate poprvýkrát medzi nás v tejto novej funkcii. Ďakujem, pani predsednička. Som Luc Bagur, som riaditeľ zdrojov, generálne riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu. Ďakujem vám za vás, váš pozitívny návrh stanoviska rozvojových politik, či už ide o Európsky sociálny fond, rozvojový fond alebo nástroj pre rozvoj a spoluprácu k všeobecnému rozpočtu. Tá chybovosť, e, tak ako to vyrátal dvor auditorov, je e, dôležitá, aby sme vylepšili našu účinnosť riadenia a budeme samozrejme brať ich odporúčania, ale musíme tiež preukázať, že asistencia, pomoc sa realizuje účinne v zmysle cieľov našich politík a teda nielen, že sa dobre vydávajú tieto fondy, ale aj, že prinášajú konkrétne ciele. Preto má význam aj dnešná diskusia o účinnosti našej pomoci k tomu managingu alebo riadeniu fondov. To 3,4 chybovosti trošku narastá, ale poklesáva v prípade rozpočtu, to je menej ako 3 to je pozitívny signál Dohodli sme sa s dvorom auditorov na dvoch chybách. kde sme preukázali, že tá chybovosť bola významne nižšia. Dvoru auditorov aj Kokobu sme presnuli legálne argumenty, právne argumenty Koncepcia kontrolného systému je dobrá, ale treba jeho realizáciu vylepšiť a to potvrdila aj štúdia DEFCO o reziduálnych chybách. Ako sa hovorí aj vo vašom stanovisku, počet chyb súvisí s medzinárodnými organizáciami, pretože je nedostatok reportingu o využívaní fondov alebo preto, že sa nespolupracuje dostatočne. Niektoré ťažkosti sú s niektorými poberateľmi, ktorí nerešpektujú pravidlá kontraktov, ale my systematicky e, robíme opatrenia, aby sme vylepšili riadenie fondov a projektov, vychádzajúc z pripomienok, ktoré boli aj vo výročnej správe o aktivite. Generálny riaditeľ pán Demelo bude odpovedať, takže ja nebudem zachádzať do detajlov, len by som poznamenal tých 55 transakcií, ktoré kontroloval dvor auditorov, konštatoval tri chyby, a um, iná inštitúcia 20, takže došlo k citlivému vylepšeniu. Súvisí to e, s reformami od roku 2011, ktoré sme aplikovali v DEVKO. Pokiaľ ide o platby, rozvojová politika je nedostatočne financovaná od konca roku 2013. Na konci 2014. pokiaľ ide o DEVKO, sme presnuli asi 700 miliónov eur nezaplatených faktúr do roku 2015. To je DEVKO mimo politiky susedstva, pretože to robí DG rozšírenie. Prijali sme všetky opatrenia v oblasti flexibility, aby sme využili maximum finančných prostriedkov, ktoré sme mali k dispozícii a urobili sme všetky možné presuny medzi kapitolami a rozpočtovými linkami, ale Uprednostnili sme tie e, projekty a fondy, ktoré sa nám zdali prioritné malým firmám, malým NGOčkám a partnerským krajinám, ktoré boli najkrehkejšie. Ale tiež je pravda, že presúvame tých 700 miliónov do budúceho roku a ten rozpočet na 2015 je e, nižší, než by sme potrebovali. Zníženie personálu, aj to je realita už veľmi dlho DEVKO, rovnako ako iné riaditeľstva v komisii, tam sa znižuje asi e, počet personálu o 2 percento pre tie interných zamestnancov a pre DEVKO to znamená 20 postov zamestnancov, ktoré treba zrušiť v roku 2015, aj v 16, aj v 17, každý rok 20 ľudí minus, len pre stálych zamestnancov väčšina podporných finančných prostriedkov pre aktivity sú zablokované od roku 2005 v nominálnej hodnote a to nás núti e, znižovať tiež počet e, kontraktuálnych zamestnancov asi o 7 postov ročne, ale to už viacero rokov. Takže áno, dochádza k znižovaniu personálu ale môže to byť zároveň aj príležitosť, aby sme vylepšili náš spôsob práce. Preto sme prijali opatrenia, hlavne pokiaľ ide o prideľovanie, aby sme robili workload assessment, aby sme presunuli personál do tých zón a tých projektov, ktoré sú najprioritnejšie, hlavne Latinskú Ameriku a Áziu. Sme presunuli na subsárskú Afriku a politiku susedstva Tiež sme vytvorili systém monitoringu, ktorý vychádza z, zo záťaže práce. Je to systém Optimus, ktorý nám umožňuje každoročne sledovať tú mobilitu e, zamestnancov a teda detekovať, kde je najviac potreb umiestniť ten personál. Takže ten disponibilný personál sa snažíme čo najlepšie využiť. Ten blending nástroj mal riešiť hlavne susedstvo, alebo potom boli aj ďalšie projekty pre iné geografické oblasti, hlavne na konci minuloročného VFR. Pre ten blending e, to, čo potrebujeme a to, čo chce komisia dosiahnuť v tej rozvojovej pomoci, tak táto politika umožňuje mať veľký pákový efekt a využívať disponibilné finančné prostriedky má 5 až 15 alebo 20 násobok pákového efektu. Takže keď sa 1 euro investuje, tak môžeme až získať 20 eur e, v tej krajine pomoci. Ďakujeme dvoru auditorov za jeho správu k blendingu. Zanalizovali sme ich odporúčania a bez problémov ich budeme aplikovať. Od prípadu k prípadu samozrejme zhodnotíme jeho pridanú hodnotu aby nám blending umožnil financovať projekty, ktoré by sme inak nemohli financovať. To je asi všetko. Dúfam, že som odpovedal na väčšinu otázok. Ďakujem. Ďakujem. Zatlali ste tieto informácie výboru pre kontrolu rozpočtu. Možno výbor KONT kladie otázky, vy im potom zasielate odpovede. Možno by ste mohli nám zaslať Mm, kópiu týchto odpovedí k tým e, dvom chybám, ktoré ste zaregistrovali. Povedali ste, že ste zaslali informácie výboru kont, možno by ste ich mohli zaslať aj nám, pretože ja budem spolupredsedať e, schôdzi o Haiti, bude tam vo štvrtok aj náš výbor, takže je to relevantné pre nás. Euh, Áno, aj dnes vám môžeme zaslať odpovede, ktoré sme poslali už Kokobu. No- Dobre, ďakujeme. Áno, je to kont po anglicky, Kokobu po francúzsky, rozumieme si však, nevadí. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo k tomuto bodu, takže prejdeme ďalej. Lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší na budúci pondelok 15. decembra 12. hodine a hlasovať budeme 21. januára. Ja prosím kolegov, aby prišli na stretnutie vo štvrtok ráno, keď sa bude e, prejednávať za účasti komisára otázka rozvoju pomoci Haiti. E, ešte raz opakujem, 21. januára budeme hlasovať. Ďakujem. Ďalej prejdeme k bodu 8. Mm, tým je výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013. E, spravodajkyňou je pani Hautala. E, máme vo zvyku, e, že keď sa vypracuje správa výbore druhá FET, parlament poskytuje reakciu na situáciu v ľudských práv a demokracie vo svete. Táto výročná správa bola schválená na Rade pre zahraničné vzťahy v júni 2014 a pokrýva obdobie roku 2013, je dôležité, aby náš výbor zaujal stanovisko k otázke politiky ľudských práv, keďže Európska únia chce tento cieľ presadzovať na celom svete. Dávam teraz slovo kolegyni Heidi Hautala, aby nám predniesla tento svoj návrh. Nech sa páči. Yeah, thank you, chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Musela som vypracovať eh, toto stanovisko vo veľmi krátkom čase a potom, čo bol tento text poslaný na preklad, som ešte originál zmenila trošku. Takáto situácia je klasická aj pri iných textoch, ale chcem ešte vysvetliť tie ďalšie zmeny, ktoré sa udiali neskôr. Je veľmi dôležité, že hlavná správa ktorú je zodpovedný pán Pancieri v podvýbore pre ľudské práva, bude obsahovať kľúčové poznámky o Európskej rozvojovej pomoci a spolupráci a o ľudských právach. Myslím si, že je za. Mali sme rozhovory a vidím, že rozmýšľa o tejto veci podobne rozvojovej pomoci. Aj o tom píše vo svojej hlavnej správe za AFED podobným spôsobom. Nadviažem na poznámku, že rozvoj neexistuje bez rozvoja ľudských práv. Táto poznámka je veľmi dôležitá a Európska únia by mala vychádzať pri svojej rozvojovej pomoci z ľudských práv horizontálnym spôsobom a toto treba zapracovať aj do praxe. Naše partnerské krajiny, kde sú delegácie, kde sú partnerské organizácie, donory, týmto treba veci týmto spôsobom predostrieť. Myslím si, že je dôležité pripomínať aj to, že členské štáty by mali pristupovať k rozvojovej pomoci z perspektívy ľudských práv. A po roku 2015, keď na programe bude to, čo už parlament prijal ako svoje stanovisko, a teda, že ľudské práva by sa mali dostať do hlavného prúdu diania, nemali by sa brať iba rámcovo a mali by byť vyjadrené konkrétnymi cieľmi v nových rozvojových trvalo udržateľných cieľoch. Z rozvojového hľadiska je mimoriadne dôležité zaradiť perspektívu o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach a navrhujem v tomto texte, aby Európska únia hlbšie zapracovala tieto témy do externých vzťahov. Európska únia musí rešpektovať a podporovať štandardy práce na medzinárodnej scéne, takisto sociálnu ochranu musí praktizovať v zmysle alebo napomáhajúc vykoreneniu chudoby, a preto musia byť takýto sociál, takéto sociálne klauzuly, ktoré aj naozaj budú fungovať v textoch dohôd. Sú aj iné klauzuly, ktoré však nemajú záväzný efekt, účinok. Rada by som zaradila veľmi silne naformulovaný odsek o ľudských právach, ktoré súvisia s rozvojom. Navrhujem v ňom, že by sme mali podporovať rozvoj právne záväzného rámca pre firmy, ktoré ktorý tento rámec bude súvisieť s ľudskými právami a v rámci neho hľadať efektívne prostriedky také, aby bolo možné sankcionovať porušovanie ľudských práv a, odvola- a pre obete odvolať sa, ak budú obeťami takéhoto porušovania ľudských práv. Toto sú výzvy pre Úniu aj pre medzinárodné právo. Zdôrazňujem, súdržnosť politík pre rozvoj. Sú tu isté znaky toho, že vysoká predstaviteľka pani Mogarini má záujem o podporu politik súdržnosti pre rozvoj. A je veľmi dobré, že vysoká predstaviteľka to berie za dôležitú časť svojej politiky externých vzťahov únie. Ako príklad som spomenula, že pri obchodovaní, keď máme VSP plus e, doložky, mali by sme zapracovať aj mechanizmus presadzovania týchto e, výdobytkov v praxi a sankcionovanie toho, keď sa tieto dohody porušujú. Právo na vlastníctvo pôdy, to je ďalší dôležitý prúd rozhovorov, ďalšia, ďalšia dôležitá téma v súvislosti s ľudskými právami. Tam takisto navrhujem záväzné opatrenia, ktoré by zabránili e, zaberaniu pôdy. Je tu špeciálny správodajca pri téme právo na potraviny. E, v tejto téme sa navrhuje odklon od agroekológie, Chcem povedať, že nedávno na plenárke sa zamietla správa o podvýžive. Apelujem na vás, pozrite sa na túto otázku, ktorú sme tam predkladali. Zhoršovanie stavu pôdy je veľký problém v rozvíjajúcich sa krajinách. A ak nebudeme pamätať na to, že musíme agroekologický prístup k výrobe potravín zapracovať do praxe, tak naozaj premrháme potenciál. Chcela by som do ďalšieho bodu navrhnúť prepájanie rozvoja e, pri zabezpečovaní a ľudských práv. My mali by sme byť citliví na e, signály, ktoré sú náznakom toho, že môže prísť e, k závažným dopadom na rozvoj a v tomto kontexte bezpečnosti rozvoja ľudských práv navrhujem, že by naj zraniteľnejšie skupiny. Mali byť vzané na zreteľ ženy, postihnutí, deti by pri rekonštrukcii a pri pomoci mali mať špeciálne výsady. Ďalej tu máme odsek o potrebe Európskej únie a členských štátov EÚ implementovať politiky ktoré súvisia s migrantmi a s ľudskými právami migrantov pri pohraničných e, záležitostiach. Chcela by som spomenúť aj otázku ľudských práv v súvislosti s rozvojom a využívaním prírodných zdrojov je skutočne nevyhnutné, aby práva autochtónneho obyvateľstva sa brali na, do úvahy Ilustrujem to príkladom, že v Mianmarsku v Burm, Barme medzinárodné firmy investujú do pôdy a vykoristujú bohaté zdroje, ktorá, ktoré Mianmarsko vlastní. Navrhujem ďalej niekoľko zmien do časti o podnikanie ľudských právach. S vašim dovolením navrhujem, aby sme podporili myšlienku o koncepcii ťažby nerastov, ktoré vyvolávajú konflikty, také ako je napríklad vo východnom Kongu, aby sme zapracovali opatrenia proti tomuto e, nežiaducemu javu e, do správne záväzného rámca. Toľko navrhujem z mojej strany. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Hovoria mi, že aspoň raz ročne pani Mogherini, vysoká predstaviteľka komisie, príde do nášho výboru. Neviem ešte kedy príde, ale niekedy v novom roku bude, bude takýto termín a možno s ňou diskutovať. Ďakujem, pani predsednička, to je naozaj skutočne dobrá správa. Pani predsednička pokračuje. Pozerám, či tieňoví spravodajcovia chceli sa vyjadriť. Marina a Biel Guzman za GUE a potom pán Gerens. Ďakujem. Aby sme poukázali, aká je dôležitá rozvojová pomoc, tak a rešpektovanie ľudských práv v rozvoji, tak je tam len pol strany k tomuto, ale tiež je dôležité zdôrazniť, že hlavná prekážka na rešpektovanie ľudských práv a rozvoja v krajinách to sú dohody, ktoré EÚ vnúcuje schudobnelým krajinám dohody vo voľnom obchode, kde sú veľké ekonomické asymetrie, kde sú vágne, nezávazné odvolávky, pokiaľ ide o ľudské práva, ich rešpektovanie a rozvojová pomoc je menovaná ako nástroj v rámci obchodných rokovaní. Veľa času a peňazí sa venuje obchodným dohodám, aby urovnali cestu tomu, aby európske nadnárodné spoločnosti mali miliónové zisky tým, že zneužívajú zdroje schudobnelých krajinách a nie len zdroje, ale aj zneužívanie pracujúcich. Na to by sme mali poukázať, že o akom rešpekte ľudských práv v rozvoji hovoríme, keď z EÚ sa používa táto rozvojová pomoc ako nástroj na vydieranie schudobnených krajín, aby prijali dohody, ktoré vlastne potom pomáhajú týmto nadnárodným spoločnostiam beztrestnosť, zneužívaní ľudských práv, možnosť vydierať eh, vlády bez finančných eh, zdrojov. Toto všetko prináša veľké problémy a veľmi často sa potom vlastne eh, ani neplňa a nerešpektujú ľudské práva, takže nemôžeme nadej pokračovať v tejto politike pretože takto EÚ núti tieto krajiny k takýmto obchodným dohodám. Ak chceme naozaj, aby rozvojové politiky EÚ umožnili rešpektovanie ľudských práv v týchto krajinách, prvú prekážku, ktorú musíme odstrániť, to sú tie obchodné dohody, ktoré EÚ podpisuje s týmito krajinami a mali by sme začleňovať záväzné klauzuly o rešpektovaní ľudských práv v asociačných dohodách.